Hezké odpoledne, kolegové. Príjemné popoludne, kolegovia, dovolte, aby som zahájil dnešné popoludné zasadnutie. Predtým, než pristúpime k nášmu programu, máme povinnosť prijať zápisnicu a texty prijaté na včerajšom zasadnutí sú k dispozícii, takže máte k nim nejaké poznámky? Ak nie, tak týmto ich príjmame. A teraz by sme pristúpili k prvému bodu popoludnejšieho programu. To sú tri návrhy uznesenia o Nikaragui a slovo už odovzdám priamo autorom. Ako prvý sa e, pán Bohuslav Solník vyjadri. Ďakujem Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Politika Daniela Ortegu, prezidenta v Nikaragui, e, poukazuje na aktuálna starého komunistickej, e, starého komunistického príslovia, že my tú vládu nikdy e, neodovzdáme. Takže medzinárodné v podstate by mali akceptovať demokratické pravidlá hry, ale v san, sandinisti sa vrátili v roku 2008 do vlády a e, snažia sa odblokovať všetku možnú politickú e, konkurencie. Už v roku 2008 Európsky parlament hovoril